Bene, allora cominciamo i lavori della Commissione di oggi pomeriggio. Dovolite, budeme pokračovať po obede v našom zasadnutí a skôr, než sa dostaneme k bodu 21, tak niekoľko informácií o schôdzi koordinátorov, ktorí rozhodli 6. septembra politické skupiny musia predložiť mena poslancov ktorí sa zúčastnia írskej delegácie, aj návrhy na študijné skupiny na rok 2013, aj plány schôdzi na 2013, aj mená pre delegácie na rok 2013 a eventuálne nápady o možných stretnutiach s národnými parlamentami. Tiež sa schválil program verejných vypočutí a cestovná mapa 2050. Budeme mať vypočutie e, pre ochranu údajov. Bude aj briefing o inováciách a potom aj o využívanie nových technológií a osobných, využívanie osobných údajov a posne údajov do USA. A potom e, technologická spolupráca s Brazíliou. To bolo rezume rozhodnutí zo schôdze koordinátorov zo včera večera. Dnešný program. Prvý bod Pani Pilar del Castillo mala predložiť e, správu o delegácii v Brazílii, ale nemôže tu byť dnes po obede. Zaslala mailom všetkým poslancom výboru ITRE informáciu. Takže aj bod 21 máme splnený. Takže ešte nám ostávajú 3 body programu 22, 23 a 24. potrebujeme aj názor komisie k týmto bodom. Budú to tri rôzne vystúpenia. A ja by som začala, tak, že dám hneď slovo k prvému bodu postup prideľovania licencie programu Radio Spektrum 4G. Nech sa páči. Thank you, Madam President, and good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for this opportunity to... Dobrý deň, ďakujem za túto príležitosť povedať parlamentu niečo o implementácii tohto programu a uznávam, že sa chcete dnes sústrediť na udelovanie licencií pre spektrum, hlavne pre mobilné technológie 4G. Tieto technológie a hlavne technológie LTE, e, o ktorých sa často hovorí v súvislosti so 4G alebo 4. generáciou, tak parlament ich uznáva vo svojom stanovisku o vo svojom programe o politike radiového spektra ako spôsob, ako poskytnúť vysokorýchlostné bezrotové komunikačné komunikačné možnosti. Nož hovoríme o kapacite, o zvládaní kapacity, zvyšujú sekáca kapacity, ale tiež o čo najefektívnejšom využití rádiového spektra a prospech občanov. No a preto program politiky rádiového spektra, ktorý bol prijatý vo februári, sa sústredí na potreby širokopásmového bezdrôtového pripojenia. No a parlament kladol dôraz na to, že treba stanoviť stanoviť cieľ 12 000 MHz spektra, ktoré má byť uvoľnené na širokopásmový, širokopásmový bezdrôtový, bezdrôtové pripojenie. No a teraz sa, sa tomuto venujeme samozrejme v súlade s našim mandátom a budeme vám podávať aktuálne informácie eh, bezodkladne v súvislosti s akýmkoľvek pokrokom, ale s dôrazom na eh, širokopásmové bezdrôtové pripojenie dnes máme v rámci programu definované presné povinnosti týkajúce sa harmonizovaného spektra. No a tieto povinnosti, tieto povinnosti, táto povinnosť vyplýva je v dvoch formách. Poprvé v súvislosti s rádiospektrom, to už bolo technicky harmonizované a už bolo eh, identifikované, že sa dá využívať v celej EÚ pre eh, bezdrôtový širokopásmový pásmový signál. No a Členské štáty majú povinnosť do konca roku 2012 vykonať autorizáciu e, pre využívanie týchto pásiem. Ja slúbujem, že to nebude príliš technické, aj keď e, z minuloročných e, debát, v minuloročných debatách sa jasne ukázalo, že parlament má spôsoby sú štyri pásma rôznych gigahercových hodnôt, no a sú predmetom technickej harmonizácie. Bohužiaľ, avšak teraz štáty už nemajú ďalšie výhovorky a ospravedlnenia na ich nevyužívanie. No a tieto pásma, ktoré, tieto pásma už poskytujú 870 MHz spektrum pre široko, široké pásmo. No a poskytnem vám niekoľko detailov o chvíľu, čo sa týka aktuálneho stavu a situácie v členských štátoch je tu ďalšia povinnosť, eh, ktorá sa špecificky eh, týka pásma 800 MHz, o ktorej sa hovorí často ako pásme pre digitálnu dividendu, eh, pretože v minulosti sa využívalo na televízne vysielanie. No a keď bude uzavretý, uzavretý prechod z analogového na digitálne vysielanie, alebo keď bol uzavretý, tak toto spektrum sa uvoľnilo. Aj keď platí technická harmonizácia, ktorá hovorí o tom, na čo sa majú využívať široké pásma. S ohľadom na význam tohto pásma sme nechali rozhodnutie na rade a v parlamente, v parlamente o dátume e, implementácie. No a toto je uvedené v programe. No a členské štáty sa rozhodli pre 1. E, január budúceho roka, aby ukončili proces udelovania licencií tiež pre e, pásmo 800 MHz. To znamená, že sú povinní vykonať proces autorizácie povolovania na to, aby sa mohol, mohlo toto pásmo využívať pre širokopásmový bezdrôtový signál. No a o chvíľu vám poskytnem niekoľko ďalších informácií o tom, aká je aktuálna situácia v súvislosti s týmto pásmom. A keď sa pozrieme na všetky pásma, ktoré sú stanovené ako cieľ pre parlament, aby sa uvoľnilo spektrum 1200 MHz. že naznačuje to, že sme v podobnej situácii. Členské štáty a napriek tomu, že museli prijať technické rozhodnutia už pred nejakým časom, stále zaostávajú a majú meškanie s ich uplatňovaním. Ďalej sme sa dostali do situácie, keď sú tu isté problémy s digitálnou televíziou a prechodom na digitálne vysielanie spôsobuje to problémy v niektorých členských štátoch, ako aj využívanie vojenských technológií. A to je súčasť procesu, cez ktorým s členskými štátmi prechádzame. Po druhé, informácie. Tie štyri harmonizované pásma v súvislosti s tým si uvedomujem, že väčšina členských štátov ukončila transpozíciu požiadaviek do národnej legislatívy a všetky pokiaľ sme správne informovaní, ukončili e, povinné opatrenia, ktoré sú dôležité na prispôsobenie e, pásiem 900 a 1800 MHz. Toto boli pásma, ktoré sme nazývali GSM. No a parlament si uvedomuje a pozná dobré požiadavky hispanizov GSM e, na to, aby toto pásmo, alebo tieto pásmo boli uvoľnené, uvoľnené pre inovatívne technológie. Bohužiaľ sú tu stále eh, niektoré nedostatky. Hlavne veľký počet členských štátov neudelili licencie napríklad eh, pre pásmo 2,6 GHz. Len polovica členských štátov štátov dokončila proces. Samozrejme vieme, že je tu viacero členských štátov, ktoré sa aktívne zapájajú do vypracúvania a realizácie procesu udelovania licencií. V niektorých prípadoch hovoríme o dražbách, ale je niekoľko členských štátov, ktoré lehotu do konca tohto roku nesplnia. A to je veľmi dôležité, pretože toto pásmo sa často prepája operátormi, technikmi a veľmi dobre to dokáže fungovať súčasne s pásmom 1800, 1800. No čiže Teraz sa pásmo 900 MHz sa často spája s 2,6 GHz. Takže je dôležité, aby obidva tieto, obidva tieto pásma boli čo najskôr dostupné operátorom, aby sme zaistili, že služby 4G budú môcť využívať a všetky členské štáty. No a čo sa týka pásma 1800 MHz, tak už bola udelená licencia v 7 členských štátoch Rovnako prebieha udelenie licencie v niektorých členských, ďalších členských štátoch. Bohužiaľ, pomalšie ako by sme si želali. Vieme, že tri ďalšie členské štáty plánujú udeliť licencie budúci rok, v roku 2013, avšak to znamená, že minimálne, je, je minimálne 7 členských štátov, eh, kde je jasné, že nesplňa povinnosti alebo e, kde nepristupujú k tomuto problému dostatočne energeticky. No a ďalšie pro- programy, samozrejme uznávame, že to spôsobí problém v niektorých členských štátoch, hlavne v tých, ktoré museli zabrániť interferencii so systémami leteckej navigácie mimo EÚ e, v Rusku, Ukrajine a Bielorusku. No a preto niektoré členské štáty nie z vlastného zavidenia spomalili ten postup využívania pásma 1800 MHz, avšak začiatkom roka boli ukončené rokovania a uzavreli sa bilaterálne dohody medzi členskými štátmi, Ruskom a Ukrajinou. Takže v súčasnosti neexistujú žiadne reálne prekážky, aby ukončili proces udelovania povolení, ale sú tu isté obavy, čo sa týka televízie a interferencií z rôznych krajín. To znamená, že už teraz vieme, že viaceré štáty požiadajú aj výnimku. No a od dnes dva členské štáty už požiadali o výnimku, to znamená, že naznačili, že z dôvodov, ktoré vysvetlili, nebudú môcť udeliť licenciu do januára budúceho roku. No a ďalší členský štát už naznačil, že eh, kvôli vojenským technológiám nebude uplatňovať eh, mandát pre frekvenciu 1800 MHz. Samozrejme na to majú nárok. Minulý týždeň sme vo výbore pre Radio Spektrum hovorili s členskými štátmi a vysvetlili sme proces udelovania výnimiek a vyzvali sme ich, aby jasne a rýchlo indikovali, eh, či dokážu splniť eh, požiadavky do konca roka. No a prejdeme k ďalším dôležitým aspektom udelovania licencií. Pani predsednička, a rovnako je veľmi dôležité uvedomiť si, že sa snažíme členské štáty vyzvať, aby riešili všetky tieto otázky čo najtransparentnejšie a v takých viac frekvenčných aukciách, pretože to zaručuje väčšiu transparentnosť a istotu pre operátorov a rovnako to znamená, že licencie nebudú umelo a ich ceny nebudú umelo vyháňané eh, nahor. A to znamená, že operátori budú používať siete nie na nákup, na nákup spektier, ale na poskytovanie služieb. No a aj, členské štáty viete, že možno budú trochu meškať pri uvoľňovaní niektorých pásiem, napríklad 2,6 alebo 800, 800 MHz. No, je najlepšia praxa, aby postupovali teraz a poskytli licencie tak, aby operátori mohli začať ten náročný proces sprístupňovania sieti a to je napríklad rozhodnutie, ktoré bolo prijaté v jednej krajine, ktorá ukončila udelovanie licencie pre pásmu 1800 MHz, aj keď frekvencia nebude prístupná do 1. januára 2014. No a na záver, pani predsednička, dôležitý, dôležitý je tiež spôsob, ako sa udelujú licencie. To znamená, že licencie pre pásmo 900 1800 MHz alebo nové licencie ich sprístupňovanie na trhu a stupeň povinnosti pre operátorov. Farming je 9800 MHz no a členské štáty majú povinnosť zaistiť, že tým, že umožňa operátorom, ktorí už majú licencie, aby poskytovali nové inovatívne služby 4G, musia zaistiť, aby to neznamenalo nejaké problémy s konkurencieschopnosťou, ale tiež keď bude k dispozícii nové spektrum, tak treba umožniť novým malým operátorom, aby boli konkurencieschopní na trhu a preto v bilaterálnych rokovaniach s členskými štátmi ich vyzývame, aby využívali kombináciu opatrení, samozrejme individuálne pripravených od prípadu k prípadu ale dve z technológií, o ktorých, eh, ktoré sme sa snažili presadzovať, je, aby národné orgány poskytovali to, čo nazývame národné roamingové povinnosti. To znamená, že malý operátor, ktorý len buduje svoju sieť, na presne určenú dobu bude mať právo požiadať existujúceho operátora s fungujúcou sieťou, aby eh, poskytoval, mohol poskytovať eh, služby na jeho sieti, na istú dobu určitú. Ďalšou vecou je konkurencieschopnosť, hospodárska súťaž. A podpora to je strop pre spektrum. A to je spôsob, ako zaistiť, že tie spektrum, ktoré je dostupné, bude čo najspravodlivejšie rozdelené, tak aby čo najviac operátorov mohlo poskytovať širokopásmové služby, ktoré najlepšie fungujú v spektre pod hodnotou 1 GHz. Takže toto všetko sú otázky, ktoré na ktorých pracujeme s individuálnymi členskými štátmi, aby sme zajistili, že liberalizácia a proces udelovania licencií a povolení prebehne čo najplynulejšie, aby obyvateľia mohli využívať najnovšie služby a to na základe hospodárskej súťaže, ktorá, ktorá bude znamená najvýhodnejšie ceny pre spotrebiteľa. Prepačte, že som tak dlho hovoril, ale dúfam, že to bolo zaujímavé. Ďakujem za vaše vystúpenie a teraz pani Tikal. Ďakujem pekne, že ste zorganizovali túto diskusiu a ďakujem aj za to, že ste tu dnes medzi nami. Je škoda, že nie je prítomných viacej poslancov, takže ja by som navrhla, aby sme sa po navrate z letnej dovolenky e, stretli a zorganizovali malé verejné vypočutie. Nie je trojhodinové, ale nejaké mini vypočutie. A že by sme pozvali nielen Európsku komisiu, ale aj expertov, predstavitelia regulačných e, kontrolných orgánov, aby sme videli, aké sú skúsenosti, prax, aké problémy mali členské štáty a aké sú bariéry, ktoré musia prekonávať a ktoré im bránia tomu, aby aplikovali normatívu alebo tí, ktorí vyhlásili, že budú potrebovať viacej e, času po tom 9. januári 2013, aby mohli rozšíriť to svoje e, spektrum. Ja by som poprosila pána Dunhav, aby nám povedal o viacej detailoch, keď hovorí o roamingu na národnej úrovni a medzinárodnej úrovni. A pokiaľ ide aj o pokrytie, aké sú, aké sú praktiky jednotlivých členských štátov. Vieme, že niektoré, napríklad Nemecko, ktoré v prvom rade zaviedli povinnosť pokryť e, vidiek a keď už mali potrebné pokrytie na vidieku, tak sa umožnilo operátorom, aby používali spektrum aj pre mestské časti alebo mestské prostredie, či sa postupovalo rovnako aj v iných krajinách. A ak by sme to tak urobili, tak by sme dali prístup e, k dobrým komunikáciám všetkým. A druhá otázka súvisí s povinnosťou národného roamingu. Vy ste hovorili, že operátori, ktorí vstupujú ako noví na trh, môžu tradičného existujúceho zrelého operátora na trhu, aby mohli využiť jeho sieť počas určitého obdobia. Mohli by ste nám dať nejaký konkrétny príklad, keď hovoríte o určitom časovom e, rámci, tak aký je ten časový rámec alebo tá lehota? A ešte jedna otázka. Čo by mali robiť členské štáty, alebo ako by sme mohli pomôcť tým členským štátom, aby mohli splniť ten termín na liberalizáciu z toho spektra. Ďakujem, pani Tikau. Nie sú ďalšie žiadne žiadosti o slovo, tak dám slovo komisii, aby mohla odpovedať. Nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem, predsednička. Ďakujem, pani Tikau. No samozrejme, Najskôr k vašej otázke o roamingu. Nuša, situácia je taká, že sa to vníma ako mechanizmus na zaistenie toho, že hm, podniky, ktoré neskôr prídu na trh, musia mať možnosť podielať sa na poskytovaní služieb a súčasne splniť svoje povinnosti hm, so sieťou. No a rámec našej alebo povaha našeho regulačného rámca je taká, že nepredpisujeme členským štátom detálne, čo musia robiť pri dosahovaní týchto politických cieľov. Namiesto toho vytvárame rámec, kde môžu zhodnotiť najlepšie, čo by bolo dobré, proporcionálne s ohľadom na ich situáciu. No a situácia medzi veľkými členskými štátmi, ktoré už môžu, možno majú štyroch operátorov a menšími členskými štátmi, e, ktoré majú troch operátorov, bude samozrejme rôzna. No a v týchto prípadoch sú veľké rozdiely, no a preto sa snažíme čo najväčšiu flexibilitu medzi členskými štátmi, ale máme príklady situácií, kedy v minulosti, ešte predtým, než bolo dostupné nové spektrum, už e, prišiel na trh malý poskytovateľ, ale nemal už 900 MHz pásmo k dispozícii a mali licenciu a to im dalo prístup k spektru 1800 MHz alebo len k spektru 3G. No a na to, keď ešte ide servisy služby budú poskytované rozvinuté na to, aby sme im umožnili poskytovať ich služby zákazníkom, alebo ak sa objaví nový operátor, ktorý bude poskytovať rovnaké služby na trhu, tak Národný regulačný orgán uvalí povinnosť na ďalšieho operátora, ktorý už má licenciu a siete, ktorá pokrýva celý štát, aby sprístupnil túto sieť v oblastiach, kde nový operátor, malý operátor aktuálne nemá pokrytie. Ale samozrejme, ak by to bolo právo na dobu neurčitú, tak to by nebolo dobré, ak by to nebolo tiež individuálne prispôsobené na potreb malého operátora za, na určitú dobu. A Nemecko je dobrým príkladom, pretože na to, aby sme zaistili, že toto spektrum sa využíva na to, čo sme už povedali, na tie najdôležitejšie e, skupiny obyvateľstva vo vidieckých oblastiach, tak oni urobili opačné pokrytie, tak čo bolo pre GSM. Namiesto toho, aby začali e, v obývaných mestách, tak najskôr zabezpečili pokrytie e, v tých najmenej obývaných oblastiach. No a tým mohli využívať aj iné siete, samozrejme pod podmienkou, že dokázali preukázať, že investujú do budovania svojich sietí vo vidieckých oblastiach. Takže to ukazuje tú mieru flexibility, ktorú majú k dispozícii členské štáty, ale kde platia aj jasné všeobecné pravidlá, e, pretože to nemôže byť nejaká svojvoľné využívanie na veky vekov nejaké siete, pretože musia dokázal sami poskytovať služby. Zatiaľ nie je presne stanovená táto lehota. Opäť je národné regulačné orgány to musia stanoviť s ohľadom na podmienky v jednotlivých štátoch. No a čo sa týka stropov pre spektra, spektra tak my chceme identifikovať najlepšie postupy, overené postupy, ale opätovne ich treba zvažovať v kontexte podmienok každého členského štátu. Takže tam, kde sú traja veľkí operátori, treba zaistiť, že žiaden z nich nebude mať viac ako 20 <coughs> MHz spektra, ktoré majú pod 1 GHz. To znamená, že s tou licenciou, ktorú už máme na pásmu 900 a 800 MHz, tak medzi nimi v niektorých prípadoch sme odporúčili členským štátom, aby udelili strop 20 MHz, pretože pomocou tých 20 MHz podľa dostupných informácií budú môcť poskytovať komplexné vysokorýchlostné služby, zatiaľ čo samozrejme aby využívali spektrum, ktoré budú mať e, v rámci 1800 2,6 GHz budú poskytovať iné služby, ktoré zaistia pokračovanie hlasových služieb, ktoré sú nevyhnutné pre obyvateľov. Ale samozrejme treba, aby to bolo v súlade s národnými podmienkami a niektoré členské štáty rozhodli, že nebudú stanovovať strop, a keď, ak si myslia, že situácia na, na trhu je taká, že to nie je zaručené, alebo situácia, alebo trh je taký zdravý, že, že inými uvalením iných, iných povinností zaručia spravodlivosť eh, a pokrytie na väčšine územia pre väčšinu občanov. No a myslím, že takto som aj zodpovedal vašu otázku. Ďakujem pekne. Grazie per... Ďakujem za vystúpenie aj za vašu prítomnosť. Takže sme uzavreli bod 22. Môžeme ísť k bodu 23. Svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách v decembri 2012 v kontexte digitálnej agendy. Nech sa páči. Ďakujem vám za veľmi aktuálne pozvanie na prvú prezentáciu, ktoré prichádza naozaj v pravý čas. Z mojej prezentácie bude jasné, že ide o záležitosť veľmi predbežnú. Dúfajme, že časom sa to vyjasní. Asi počas 10 minút by som chcel dať taký prehľad rozhodnutí, ktoré prijali európsky partnery v tejto diskusii. Už toto nie je nejaká nová vec. Svet reguluje túto oblasť už dlho. Objavilo sa to v medzinárodných nariadeniach už v 88 eh, a zúčastnené strany teraz eh, to riešia touto konferenciou. Podľa mňa je veľmi dôležité vrátiť sa k účelu tohoto. Je to vytvoriť všeobecné princípy aby sa vytvorili pravidlá pre administráciu. A to dokončím v závere mojej prezentácie. Prečo je potrebná táto konferencia? Vidím tu takú pozíciu za ITU. Nepôjdem do podrobnosti. Dôležité je, že telekomunikačná situácia sa líši od tej v 88. Mali sme štátny monopol a teraz máme súkromných aktérov. Ľudia sú viac na mobiloch než na pevných linkách, viac dát než hlasových služieb. To sú veľké rozdiely za 10-15 rokov. Preto máme pocit, že potrebujeme revidovať pravidlá. Toto samozrejme neprichádza e, z, zo dňa na deň. ITU za dlhé obdobie prijalo veľa rozhodnutí. V roku 2010 sme sa rozhodli, že je na čase zorganizovať túto konferenciu týmto nariadeniam. Toto je tiež súčasťou všeobecného prístupu v tlačových e, správach. Nájdete tie hrozby ITU spojené s internetom, s regulovaním telekomunikácií, diskusie prebiehajú. Snažíme sa sledovať všetky tieto rozpravy, aby sme mali koherentnú líniu, čo nie vždy bolo pravdou. Musíme vytvoriť filozofiu. Takže nie je to osamelé nejaké, e, osamelá entita. Preto som tu dal tieto skratky. Väčšina z vás asi nevie ani polovicu z nich. Takéto veci sa však dejú. Fórum riadenia, viaceré e, rozpravy, ktoré tu prebiehajú. Kto sa na tomto všetkom zúčastňuje? Je to asi malé na prečítanie, ale prezentácie sú k dispozícii na neskôr. Vidíte tu slovo členské krajiny v európskom kontexte. Nie sú to členské krajiny EÚ, ale členské krajiny ITU. To sú tie, ktoré sú vlastne zmluvné strany, ak chcete je rozdiel medzi členmi ITU a signatármi medzinárodného ustanovenia regulácií pre telekom. Ďalší zúčastnení tiež tzv. sektorálni členovia tí môžu prispievať do diskusie návrhmi iným spôsobom samozrejme než samotní e, členovia, ale hlasy občianskej spoločnosti v tejto diskusii už zazneli. Členské krajiny EÚ sú členmi, sú signatárom a EÚ ako skupina, o nej budem hovoriť neskôr, prispieva do tejto rozpravy a jedno, jeden zo zaujímavých fenoménov, ktorý tu vidíme, počuli ste o príprave VIC a príprave spektra, je tzv. E- európskych krajín, ktoré to pripravujú. Nemôžeme mať 150 rôznych návrhov. To by sa stalo nezvládnutelným. Už teraz je to dosť nezvládnutelné tým spôsobom, ako sa to pripravuje. Samozrejme, e, ITU zohráva úlohu, ktoré vlastne, ktorú vlastne poháňajú tí členovia. Takže aktéry na tej konferencii sú vlastne samotný svet, pracovná skupina rady, ktorá pripravuje materiál. Je tu dokument, ktorý sa finalizuje, obsahujúci všetky návrhy bez komentárov alebo diskusí k obsahu. Potom rôzne regionálne skupiny. Takisto medzi tým je e, e, jednotlivé členské krajiny a všetky e, budú kompilované, materiál e, koluje, ale čo sa asi stane, a to sa dostanem k obsahu, že tu tiež bude množstvo nových vecí. Lehota je dva týždne pred konferenciou, takže pripravujeme sa na nielen na prekvapenia, ale na určité prekvapenia. aká je povaha návrhov, aké témy sa tu riešia. No už opätovne to tu e, formulujem v neprávnických termínoch. Dôležité, aby ste pochopili, aké sú témy, ktoré sú tu na pretrase. Zneužívanie, roaming, zdanovanie, transparentnosť, routingu, organizácia, všeobecné ekonomické otázky, kto platí za čo, ako môžeme z telekomunikácií získať prostriedky, diferenciovaný management, internetová doprava, kybernetická bezpečnosť a spojem. Toto sú teda tie otázky, ktoré sa objavili v kontexte. Aké sú tu diskusie v rámci EÚ a tiež s európskymi partnermi, napríklad Ruskom a Tureckom. Poprvé sme si povedali, že to je dohoda 40 strán, 10 e, článkov. Je tu revízia 60 alebo 80 stranovej dohody. To nie je účelom dohody. Je treba mať naozaj veľmi vysoké princípy v Európe máme tiež výrazný pocit, že výsledok by mal byť technologický a trhovo neutrálny. A takisto musí e, obstať v e, previerke budúcnosti. Technológia už dnes existujúca sa asi nebude v budúcnosti používať a takisto technológie, ktoré pravdepodobne sa objavia. dohoda e, rešpektuje aj práva suverenity jednotlivých členov. Vyzdvihujem to príklad, že Európska únia nie sú proti bezpečnému e, telekomunikačnému systému, čo sa však hovorí, že robíme to aj tak individuálne, potrebujeme, aby nám to hovorilo ešte OSN? Odpovede nie, pretože vieme to robiť v suverénnom rozsahu. Jedna z podstatných informácií je, je vlastne rozširovanie internetu. Nejde tu o to áno či nie internet. Internet prebieha aj tak telekomunikačnými líniami. Ale explicitne sme povedali, že by tu nemalo o rozšírenie tejto dohody na pokrytie internetu. To je pre nás dôležité a teraz je tu typický európsky bod – Nechceme sa vrátiť po stretnutí v Dubaji a nanovo vyrokovávať celý legislatívny balíček, aký by sa mali nemeniť a nemali by sa riešiť. Je tu množstvo rizik. Prvým z nich je samozrejme to podobne ako u e, tých princípov že eh, si neodvedieme dobre svoju prácu, to nechcieme. Treba dbať na to, aby sa tak neudialo. Je tu množstvo pravidiel, ktoré, ktoré obmedzujú využitie eh, internetu, jeho inovatívny charakter, zastavenie alebo obmedzenie inovácií, sieťová neutralita, to si nemusím vám vysvetľovať, kde rozvíjame európsku politiku. Je to rozhodujúca otázka, na ktorú sa treba pozerať. Je tu riziko e, dopadu. A explicitne som tu spomenul v týchto rokovaniach veľmi často nájdete nie celkom jasný text, v ktorom nie všetci sa nájdu. My ale tvrdíme, že my to interpretujeme takto, Takže to nemá dopad na internet, ale problém je, že niekto iný to môže interpretovať inak. Toto riziko preto zdôrazňujeme. Typicky v rokovaniach je text, ktorý si každý môže využiť podľa svojho spôsobu. Je tu dôležité jednoznačné vyloženie, inak sú tu rizika rozkúskovania eh, internetu medzi jednotlivé legislatívy, to nám nepomôže. Je tu v Európskej únii čosi nové oproti e, roku 1988. E, Nebudem tu citovať tie jednotlivé e, legislatívy. Je tu však množstvo legislatívnych textov, na ktoré sa to vzťahuje táto rozpráva. A to samozrejme vytvára aj potrebu, aby Európska únia sa tu zapojila my sme vlastne súčasťou toho celého týmu ako EÚ. E, takisto e, sme súčasťou toho globálneho a chceme to zohrávať úlohu v celej svetovej diskusii ako silný, silná Európska únia. Čo to znamená pre EÚ ako takú? V určitých uzneseniach e, parlamentu sa zdôraznilo, že chceme hovoriť jedným hlasom, a konať spoločne. My nie sme signatárom ako komisia alebo členskou krajinou, máme osobitnú úlohu. Sme však na všetkých týchto zas- zasadnutiach a ak je to potrebné, hovoríme, ale sú to však členské krajiny, ktoré sú členmi, ktoré by potenciálne mohli byť mohlo by to byť komplikované pri prezentovaní európskeho pohľadu, pretože článku 218 sa vyjadruje, vyžaduje, aby sme mali stanovisko k tým otázkam, kde je legislatíva EÚ. Takže komisia teraz je v postupe predkladania takýchto návrhov rade. Ešte to neprijalo kolégium. Takže vám nemôžem povedať veľa k obsahu, ale to Európska únia pripravuje na to, aby Európska únia mala pozíciu, keď sa dost, dostavíme v decembri do Dubaju. Pre nás je dôležité a pre mňa je to súčasť diskusie zapájať sa včas s príslušnými aktérmi, s členskými krajinami, parlamentom, mimovládnymi organizáciami, aby sme zabezpečili spoločné chápanie, kam nás tento proces vedie. A práve preto pripravujeme vopred tým, aby sme mohli fungovať E, bezproblémovo tým v Dubaji, v Bruseli a zabezpečiť, že výsledky, ktoré si želáme, sa dosiahnu a že rizika, že, ktoré sme vnímali, nenastanú. Tu by som ukončil svoju prvú prezentáciu. Snažil som sa byť relatívne všeobecný. E, o jednom či ďalšom inom bode môžem hovoriť prípadne do detailu. Grazie. Ďakujem za úvodné vystúpenie. A teraz má slovo pani Hübner, nech sa páči. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. Decembrová konferencia, ak som dobre pochopila, nevenovala sa všetkým témam, ktoré ste spomenuli. Vy ste nám predložili veľa otázok a ide o celok aktivít, ktoré sa spustili a ktoré spadajú aj do kompetencie tohto výboru a teda spadajú a vyriešila ich aj konferencia. A to je aj dôvod, prečo by som sa rada sústredila na témy, ktoré sa v decembri spomenuli a tie posolstvá a závery, ktoré môžeme vyvodiť, eh, pokiaľ ide o prístup k novým technológiám, či sú práva jasné alebo nie. Ja by som rada vedela, aké sú konkrétne závery tej konferencie, aká bola hlavná téma. Hovorili ste o všetkom, alebo ste sa sústredili na dve, tri témy, na hlavné témy v oblasti technológií im prístupu medzinárodná konkurencia, hospodárska súťaž a vieme, že aj krajiny mimo EÚ sa zúčastňujú týchto aktivít a rada by som vedela, či existujúce ustanovenia sú pochopiteľné. To je moja otázka. Ďakujem. Ďakujem. Pani Mazes Kukovič. Eh. Ďakujem, pani predsednička. Takisto zástupcovi komisie chcem poďakovať za eh, jeho prezentáciu. Je to naozaj veľmi dôležitá téma, pretože telekomunikácia sú neviditeľné a internet je neviditeľný. Je to však najdôležitejší nástroj pre budúci rast a rozvoj. Opätovne v septembri alebo neskôr by sme eh, mohli mať eh, sériu okruhých stolov a vlastne mohli by ste nám poskytnúť materiály o vašej prezentácii, pretože je naozaj zložité zistiť, pochopiť všetky veci. Je dôležité, že chce, my chceme pochopiť viac, pretože my nakoniec budeme mať určitý dopad na túto oblasť. To je tá najmekšia oblasť, ktorú máme v Európe. A som presvedčená, my všetci musíme vedieť viac. Musíme mať dostatok vedomostí na to, aby sme mohli diskutovať a nájsť najlepšie riešenie pre EÚ a pre členské krajiny. Pretože inak to, čo bude viditeľné, tak to už nebude. Nebude konkurencieschopné v svetovom pohľade. Grazie. Amelia Andersdotter, prego. Ďakujem. Ďalšia rečnička. Thank you, Chairman, for this opportunity to speak. Ďakujem za možnosť prehovoriť Rozsah tých rokovaní určite bude široký. Je tu však <laughs> dôležitá oblasť spoločnosti mimo týchto rokovaní. Sú tu vysoké náklady pre účasť a nedostatok prístupu k prípravným materiálom a v skutočnosti celý, celý proces, ktorý vedie k decembrovým e, rokovaniam. Chce tu komisia zvýšiť účasť občianskej spoločnosti v, v budúcich e, úvahách o, a rokovaniach o ITU? E a ako sa vy domnievate, by bolo primerané robiť toto? Ďakujem. Grazie. Bene. Parola. Ďakujem. Nech sa páči, môžete odpovedať na otázky? Maybe first, the last two questions were... Ďakujem pekne. Budem odpovedať najprv na posledné otázky, pokiaľ ide o postup a účasť na, a to celé už prebieha 2-4 roky. Niektoré návrhy sú ale závažnejšie a jasnejšie ako iné. V súčasnosti prebieha diskusia o transparentnosti toho procesu v ITU. A je to veľmi dôležitá téma. Európa sa veľmi usiluje o to, aby tieto dokumenty boli verejné. Iné časti sveta nie sú tak transparentné ako EÚ. Ale čo je dôležité, je, aby sme bojovali aby kľúčové dokumenty k dispozícii boli všade. Pokiaľ ide o účasť partnerov, už som spomenul ten zámer komisie sa angažovať, ale to zrejme nestačí. Neviem, do akej miery je to transparentné. Ja vidím, aké množstvo organizácií je tam e, zastúpené. Je to naozaj široké spektrum a všetky tieto delegácie majú prístup k dokumentom, takže my sme za naozaj vysokú transparentnosť a v praxi pravdepodobne sa k tým dokumentom môže dostať prostredníctvom rôznych organizácií. Ďalšia vec. V novembri sme sa zaangažovali s partnermi a budeme to mať na pamäti a samozrejme s radosťou sa zúčastníme nejakého verejného vypočutia a podelíme sa s vami o naše informácie, skúsenosti. Samozrejme pozbierame aj informácie od partnerov, zaznamenali sme si teda túto myšlienku. A samozrejme musí byť aj občianská spoločnosť implikovaná. Existuje dôležitý dokument, ktorý predložila spoločnosť pre internet a umožňuje podnietiť alebo impulzovať veci, ktoré sa realizujú. Ale tiež, aby bolo jasné, doteraz sa ešte nič nevyrokovalo. Ja som vám len naznačil akýsi celok alebo rámec toho, o čom sa uvažuje, aké možnosti prejdú a návrhy, aké nie, čo je nastolené. To všetko sa musí ešte spracovať a prebrať na konferencii, alebo o tom sa aj hovorilo na konferencii, ale ešte nič nie je konkrétne. Takže je tam veľa veľmi zaujímavých myšlienok, ale ešte nič nie je jasné a konkrétne. Druhá vec je, že sú tam aj technické záležitosti a tie môžu byť buď chybné, alebo nie sú kompatibilné s legislatívou. Takže je to akási taká skrinka pelmel návrhov a ide o to, aby sa potom samozrejme publikovali a vy sa podrobnejšie budete môcť o nich informovať. Ale táto vec sa nepodobá na VRC počas dvoch rokov, keď sa hovorilo o tých technických záležitostiach, tam sa všetko detailne rozobralo, ale tu e, sa predložili niektoré veci 2-3 týždne pred e, konferenciou a každá delegácia si musela pripraviť svoj názor. Je to jedno z najťažších rokovaní, ktoré som kedy viedol a to práve preto, že že tá štruktúra prípravných prác bola dosť nekoherentná. Mm, takže je potrebné, aby sme zaznamenali dobrý informačný tok, aby neboli potom nejaké nepríjemné pre, prekvapenia. Ďakujem pekne za vaše vystúpenie. Nasledujúci je bod 24 posledná správa, nadchádzajúci balík kybernetickej bezpečnosti. Za komisiu je tu pán Kalbe a hneď mu dávam slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsednička. Zastupujem nášho vedúceho oddelenia, ktorý tu dnes eh, bohužiaľ nemôže byť. Veľmi stručne. Všetci súhlasíme s tým, že je potrebné konať v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V Česku boli rôzne útoky na internet, na súkromné údaje, na hospodárstvo a tak ďalej, spoločnosť. Čím ďalej, tým viacej od internetu závisí. A tiež by bol v Európe možný väčší ekonomický rast, keby sa internet využíval viacej, keby bola aj väčšia dôvera užívateľov v internet, v net a teda v jeho bezpečnosť. ale celé štáty alebo celé ekonomiky, dokonca aj národná bezpečnosť sú ohrozené. A nesmieme teda zabúdať aj na tú národnú bezpečnosť a na nich treba brať ohľad. Internet je bez hraníc, je globálny, neexistuje, alebo nehovoríme len o európskom internete, alebo nie je to nejaký národný ostrov. Musíme spolupracovať aj s tým a brať do úvahy tý, čo sa deje mimo EÚ a preto tá stratégia pre kybernetickú bezpečnosť je celkové všeobecné úsilie všetkých služieb, či už komisie, podpredsedu komisie DG Connect Home a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme aj pani Eštonovej, všetci títo sa aktívne zúčastňujú na tejto stratégii. Hlavným cieľom kybernetickej bezpečnosti je zabezpečiť bezpečný a dôveryhodný digitálny priestor, ktorý chráni základné práva a hodnoty a má tri základné smery. Zväčšovať bezpečnosť sieti a informačnej infraštruktúry aplikácií, prevencia v boji proti zločinu, kybernetickému zločinu. Odhaduje sa, že kybernetický zločin má takmer rovnakú ekonomickú hodnotu ako obchod s drogami. A keďže nie sme na tom ostrove, ako som hovoril, tak musíme zabezpečiť koordinovaný prístup v boji proti organizovanému zločinu a musíme teda spolupracovať aj s partnermi mimo EÚ. Zoznam základných aktivít, ktoré by sme radi vyriešili v tejto stratégii pre kybernetickú bezpečnosť. Zaistenie toho, aby členské štáty mali kapacitu chrániť svoje siete, infraštruktúru, užívateľov, občanov aby sme boli schopní reagovať nielen na národnej úrovni, ale aj koherentne na európskej úrovni. A ak budú nejaké incidenty alebo útoky na rámec štátu, tak aby sme boli schopní spolupracovať pri ochrane susedných štátov. IKT a internet zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní podnikateľských príležitostí, takže je tu aj tá dimenzia vnútorného trhu a treba využiť túto príležitosť a vytvoriť európsky trh a poskytovať nielen bezpečné IT, ale aj iné riešenia. Tá užívateľská dimenzia Musíme zabraniť krim, kriminalite a ak k nej dojde, tak obmedziť jej dopady a dôsledky. zabezpečiť eh, vydobiteľnosť práva a pristupovať k tým incidentom tak, aby sa to dalo potom spracovať a využiť pri súde. V kybernetickej bezpečnosti sa dá urobiť veľmi veľa, počnúc od užívateľa, musíme zvyšovať povedomie spotrebiteľov, jednotlivcov, na vyššej úrovni a to tak, aby všetci si boli vedomí toho, ako je možné sa ochraňovať, ako znižovať rizika, a ako bezpečne využívať výhody internetu. Technológie sa rozvíjajú veľmi rýchlo, nové aplikácie prichádzajú, prichádzajú nové spôsoby používania a my musíme byť pripravení na útoky a preto máme stratégiu zvyšovania investícií do výskumu. A to nie len v absolútnych hodnotách, ale snažíme sa o lepšiu integráciu výskumu a o lepšie zladenie potrieb spoločnosti. dimension of the cyber security, where we will discuss with our counterparts on uh, issues of uh, kybernetická bezpečnosť v rámci nej. Aj rokujeme s partnermi otázky všeobecného záujmu, ktoré samozrejme presahujú len tie čisto národné otázky. Prevencia útokov z vonkajšieho sveta, výmena informácií, tých najlepších praktik s našimi kolegami vo svete a ako vyzerá situácia v príprave, v príprave stratégie kybernetickej bezpečnosti. Máme tu legislatívny návrh, ktorý bude vychádzať z článku 114 Európskej zmluvy, kde budú tri základné osy. Zvyšovanie národných, kap, národných kapacít, aby bolo možné účinne, efektívne reagovať na incidenty a na útoky ku ktorým dojde. Požiadame členské štáty o menovanie národného orgánu, ktorý bude zodpovedný za riešenie týchto incidentov a ktorý bude kompetentný e, e, rokovať s partnerskými členskými štátmi. Ide o to, aby sa vytvoril rámec spolupráce pre zdieľanie informácií medzi týmito kompetentnými orgánmi. A cieľom je, aby sme sa bránili týmto incidentom na európskej úrovni, ale budeme musieť angažovať aj súkromný sektor, aby sa zvýšila úroveň pripravenosti a ochrany. Aj to riadenie rizika Nezabúdajme, že tam kybernetická bezpečnosť je súčasťou podnikovej kultúry v tejto sfére, kde sa útoky teda hlásia a potom je tam zodpovednosť v prípade, že dojde k nejakým škodám. Takže toto bol taký obraz. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Slovo má pani Anderstoter. Thank you. Um... Ďakujem vám veľmi pekne. Mám zo pár otázok pre komisiu o budúcnosti našej stratégie. Aké rozdelenie rôznych aspektov počítačovej bezpečnosti zamýšľate vo vašej stratégii? Vypracovate jednu stratégiu pre všetko, čo sa dá reálne zapojiť do oblasti IKT alebo tedy zaistiť, že to bude riadne rozdelenie medzi bezpečnostnými opatreniami, keď ja sa zaoberáte infraštruktúrou ako káblami a inými e, infraštruktúrami, ktoré pre naše informácie napríklad online služby, ktoré sú odlišné a, a vyžadujú si úplne iné zaobchádzanie ako veci, ktoré už existujú. Druhá otázka znie, či hodnotenie rizik, ktoré predpokladáte pre súkromné spoločnosti, bude rozšírená tiež na verejný záujem, prístup k informáciám a bezpečnostné systémy komunikácie, a ktoré budú zohľadňovať to, ako ich chcú používať spotrebitelia. Nože mne sa zdá, že takáto veľká časť infraštruktúry je e, v rukách verejného sektora, teda súkromného sektora. Takže čo nám môže k tomu komisia povedať? Ďakujem, pani Hübner. Ďakujem bardzo. Dzisiejszy temat wbrew... Ďakujem veľmi pekne. Táto téma, a napriek tomu, čo si niektoré myslia, je veľmi dôležitá pre našu budúcnosť. Internet je vynikajúci vynález, ale je to tiež nebezpečná zbraň v rukách tých jedincov, ktorí dokážu spôsobiť obrovské škody. Takže otázka internetovej bezpečnosti súvisí s ochranou na rôznych úrovniach. A nehovoríme tu len o krádeži z bankových účtov, ale hovoríme o národnej a medzinárodnej bezpečnosti, pretože internet nepozná hranice a medzinárodná bezpečnosť a komunikácia, výmena informácií medzi členskými štátmi je veľmi dôležitá a je preto veľmi naliehavé, aby sme konali hneď teraz. Vieme, že internet eh, umožňuje krádež údajov, napríklad lekárskych údajov, ktoré sa dajú použiť proti jednotlivcom. No a okrem toho sa na internete dajú páchať trestné činy so sexuálnou motiváciou. A to nie je len v rámci štátov, ale aj globálne. Rovnako vzdelanie a školenie je dôležitým aspektom. Samozrejme je dôležité zaručiť dôveryhodný internet, internet bezpečný internetový priestor. Hovorili ste o boji proti kriminalite, prevencii, to je veľmi pekné. Mňa by však zaujímalo, ako rýchlo dokážete eh, konať a zatvoriť stránky, ktoré by sa na internete povedzme mali objavovať. Hovorím o internetových stránkach, ktoré sú otvorené na vzdialených ostrovoch. Máte nejaké efektívne nástroje na to, aby ste zatvorili alebo zrušili takéto stránky, tak aby sme nemuseli čakať v rámci nejakého dlhého procesu. A verte mi, je to veľmi dôležité, pretože ak chceme povedať, že chceme niečomu prechádzať, tak musíme byť schopný veľmi rýchlo konať. Takže mňa zaujíma, aký dlhý je reakčný čas. Ďakujem. Ďakujem. A záverom za Európsku komisiu pán Kalbe. Let's uh, start with the first... Ďakujem pekne a začnem prvou otázkou. Stratégia IKT bezpečnosti. Tam nezachádzame do technických detailov, k rôznym technológiám, k rôznym aplikáciám, rôznym vrstvám infraštruktúry a tom ich miery ochrany. Pracujeme na vysokej úrovni a tvrdíme, že chceme, aby všetky systémy, zariadenia pre internetovú komunikáciu alebo počítačovú komunikáciu mali dostatočnú mieru bezpečnosti a bezpečnostné opatrenia, ktoré, ste, ktoré inštalujete, zodpovedajú rizikám ktorým môže čeliť používanie alebo môže vytvoriť používanie takýchto zariadení. Takže skutočne pracujeme s cieľom zvýšenia celkovej bezpečnosti. Chceme poskytnúť bezpečnosť na každej úrovni od mobilného telefónu cez routery, internetové stránky a tak ďalej. A každý aktér musí poskytnúť príslušnú mieru bezpečnosti, to, čo kontrolujem. Ďakujem pekne. Teraz eh, k otázkam manažmentu rizik. To je veľmi dôležitá otázka. Poprvé vieme, že bezpečnosť musí ísť ruku v ruke, pretože útok sa vždy uskutoční na, tú, na ten najslabší článok, takže každý používateľ musí zohrať svoju úlohu. Potom budeme mať veľké spoločnosti, ktoré budú zohrať, musí zohrať svoju úlohu v verejnom sektore vždy. Keď poskytovanie služby alebo aplikácie môže ohroziť viacerých používateľov alebo spoločnosti, celkovo spoločnosť, tak ten, ktorý kontroluje ten systém, musí zaistiť, že náležite zhodnotil rizika a príjme opatrenia na mierenie rizik. Na záver otázka, ako rýchlo dokážeme reagovať v rámci našich hraníc, ako rýchlo dokážeme odstrániť nejaké stránky s nelegálnym obsahom z internetu. To je otázka, ktorej sa v stratégii takto detálne nevenujeme. Vieme, že kroky na zatvorenie stránok budú závisieť od súdnych systémov konkrétnych krajín a samozrejme my sa budeme venovať tomu, aká jedna, jedna krajina signalizuje stránku s nelegálnym obsahom, tak druhá krajina príjme nevyhnutné opatrenie. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem komisii, ďakujem všetkým prítomným, ktorí ste boli a až do tohto momentu prítomní. Vyčerpali sme všetky body programu. Stretneme sa 3. septembra 2012 o 15. hodine a želám vám pekné leto.